na Blízkom východe. Keďže som z Bulharska, e, štátu EÚ, ktorý je e, na vonkajších hraniciach EÚ, e, chcem upriamiť pozornosť Európskeho parlamentu na to, že eskalácia týchto, tohto napätia je obrovský obrovská nová hrozba prílevu utečencov do Európy. Hrozba tureckého štátu, že relokuje 2 milióny e, utečencov do kurdského e, územia v severnej Sýrii, kde momentálne operuje turecká armáda. E, takáto relokácia by sa pre utečencov mala diať iba dobrovoľne, nie na úkor pôvodného kurdského obyvateľstva. Zmena v etnickej mape regiónu, najmä pokiaľ ide o zraniteľný mier v Sýrii, je obrovským rizikom pre e, dlhodobý e, prílev utečencov, tentokrát z kurdského regiónu. Vyzývam teda Európsky parlament, aby navrhol medzinárodný mechanizmus a transparentnosti a kontroly. Ďakujem. Teraz e, pani poslanky Hajlauma arvoisa... Vážená pani predsedajúca, naozaj je, eh, je na mieste veľký smútok vzhľadom na to, čo sa deje dennodenne na Blízkom východe. V Sýrii naďalej zomierajú ľudia, v Iráne dochádza k vážnym zraneniam ľudí a tiež v Iraku opäť sú veľmi vážne problémy, čo sa týka ľudských práv a ich dodržiavania a tiež čo sa týka demokratických práv protestujúcich, tie sú obmedzované a taktiež sa nasadzujú násilné metódy pri potlačení manifestácií. Toto všetko sme e, zaznamenali po tom, čo pod vedením USA sa e, násilím zasiahlo do diania v Iraku a to spôsobilo e, veľkú destabilizáciu situácie v celom regióne ktorá sa potom rozšírila. Európska únia musí zaujať jasné stanovisko, musí prejaviť podporu ľudským právam, posilňovanie demokracie, ale bude si to vyžadovať naďalej e, terpezlivosť, pretože e, zrejme sa nedostavia veľmi rýchlo výsledky. Ďakujeme pekne. Teraz pán Tudor Čihodaru. Na minúta. Mulțumesc, doamnă președintă. Teheran, Beirut. Ďakujem pekne. Teherán, Beirut a Baktut to sú tri významné body na e, svetovej mape v súčasnosti. Namiesto chleba a demokracie ľudia dostávajú násilie a gulky, ktorými sa do nich strieľa. Zomierajú tu ľudia, tiež lekári zomierajú pri tom, ako sa snažia ošetrovať pacientov je potrebné presadiť medzinárodné zásahy a taktiež presadiť ochranné mechanizmy pre ľudí, ktorí žijú na týchto miestach. Pani vysoká predstaviteľka, mám na vás otázku. Aké opatrenia chcete prenechať ako e, dedictvo ďalšej komisie, aby sa situácia zlepšila? Máte e, e, nejakú konkrétnu útechu a tiež máte nejaké konkrétne metódy, ako tieto opatrenia presadiť v praxi? Ďakujem pekne. Teraz dosleduje spontánna čas rozpravy. Mám šiestich, ktorí sa prihlásili o slovo. Chcem upozorniť, že každý, kto vystúpi v každý aj má k dispozícii minútu. Ako prvý dostáva slovo pani Jiří Pospíšil. Ďakujem. Chcel by som sa najskôr poďakovať pani Mogheriniovej za eh, jej vynaložené úsilie v priebehu celého voľbného obdobia. Viackrát sme diskutovali aj o situácii na Blízkom východe. Priznám sa, že v tejto téme sme sa úplne nezhodli. Ja sa domnievam, že naša politika voči iránskému režimu bola príliš pozitívna, príliš idealistická. A teraz sa ukazuje, že nová komisia bude musieť zhodnotiť, e, či by sme nemali v tejto oblasti pritvrdiť. Požiadavky obyvateľov Blízkeho východu sú úplne legitímne. Sociálne podmienky sú hrozné, je tam hrozná korupcia, v jednotlivých krajinách sú odlišné režimy, ale som presvedčený, že najväčší problém je v iránskom režime. Nová komisia bude musieť prehodnotiť, nakoľko voči iránskemu režimu by sme nemali e, postupovať trochu tvrdšie a dať jasne najavo, že iránsky režim v súčasnosti žiaľ je zdrojom destabilizácie celého regiónu Blízkeho východu a zdrojom potlačenia ľudských práv. Na druhej strane musíme tiež urobiť všetko preto, aby túto šancu nevyužili islamisti a aby neposilňovali svoje pozície v tomto regióne. Ďakujeme pekne. Teraz dostane slovo pán poslanec Juan Fernando López Aguilar. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca, pani Mogherini. A chcel by som vysloviť uznanie e, vašej práci za posledné roky a ďakujem aj za to, že ste vždy prišli sem do Európskeho parlamentu a e, debatovali s nami na vážne témy, ktoré často boli veľmi odlišné. Pokiaľ je o aktuálne protesty, treba Libanon, skutočne eh, vďačí eh, svojej destabilite práve za vplyv Iránu z posledných rokov. A bohužiaľ tento vplyv Iránu je príliš dlhodobý a vieme, ako zasahuje proti ženám a ako do akej miery sa uplatňujú tresty smrti aj proti ženám. Proste to, čo tam prebieha, je nepriateľné. Napríklad tam použitie e, neprimeranej sily je bolo uplatňované aj proti ženám. Bol tam spomínaný aj prípad 14-ročného e, dievčaťa, ktoré bolo takto potrestané. Je to skutočne veľmi brutálny spôsob, akým iránsky režim koná. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani McIntyre, minúta, nech sa páči. Naozaj nestačí len stáť a pozerať sa na to, čo sa deje v Iráne. Európska únia a medzinárodné spoločenstvo musia jednoznačne odsúdiť zámerné využitie strelných zbraní a celkovo zo strany e, Národnej gardy aj policie v Iráne. Vieme, že smrť 143 osôb pre, veľmi presne zdokumentovala aj organizácia Amnesty International a vieme, že počet zabitých je určite podstatne vyšší. Ako Viktor Svandány, teda ona, bola, malo 14 rokov, bola strelená do hlavy, hľadali rodičia 3 dni, 3 dní a až potom e, úrady jej, teda tej rodine, odovzdali telo. E, vedúci predstavitelia režimu by mali byť postavení pred súd a čeliť obvineniam, pretože to, čo páchajú, sú zločiny proti ľudskosti. Ďakujem pekne. Slova. Ďalší rečník a tým je pani Kladany. Ďakujem za slovo. Bola som veľmi rada, že pani Mogherini sa vyjadrila aj v tom smysle, že Európska únia je proti jednostrannému stiahnutiu eh, teda odstúpeniu USA od eh, jadrového programu z Iránu a na druhej strane tá snaha niekam dotlačiť Irán E, viedla k tomu, že obyvateľstvo tejto krajiny sa dostalo v dôsledku sankcií do veľmi náročnej ekonomickej situácie. Takže keď vlastne chceli Spojené štáty využiť tieto protesty v Libanone a v Iráku, e, teda v Iráne, pardon, tak e, skutočne sa to nejak vymklo z rúk iným smerom. Samozrejme, boj proti korupcii je dôležitý, ale sú to konkrétni ľudia, a treba v tom zmysle proti ním postupovať. A vieme, že aj iracká vojna má v tomto zmysle veľký vplyv a určite mier aj v Jemene, aj v ostatných častiach Severnej Afriky je dôležitý. Ďalší rečník. Ďakujem za slovo. Ďakujem pani Mogherini a myslím, že skutočne ste doteraz eh, mali veľmi vyváženú politiku voči Iránu. Ale teraz si hovoríme o Iráne, Iraku a Libanone. A tieto krajiny majú niečo eh, veľmi spoločné. Eh, problémy s režimami, dlhodobé ekonomické sankcie a Ďalej e, politici, milionári a veľké korporácie vyciciavajú tieto krajiny. A akýkoľvek e, mierové protesty sú potlačané e, smrťacími zbraniami, napríklad v Iráne, ako sme sa dozvedeli. A financovanie opozičných skupín v Iráne prebieha a Vieme, ako vláda zasahuje proti protestujúcim aj v tejto krajine, aj v Libanone. Mali by sme odsúniť aj proste tie tvrdé zásahy proti protestujúcim. Ďakujem. Ďalší rečník na minútu. Keď hovoríme o umrtiach a porušovanie ľudských práv v Iraku, napríklad e, e, Nazarian Raklev, tu hovoríme aj o politických väzňoch, ktorí by mali byť prepustení. Ako vieme, situácia v Iráne sa vyhrotila a Irán sa rozhodol znova pristúpiť k obohacovaniu uránu a hľadáme teda nejakú schodnú cestu, akýsi plán B No, Európska únia zatiaľ nepri, neprispela k tvorivému riešeniu problému, skôr obchádza tie sankcie USA. Koalícia členských štát a ďalší globálni hráči by mali byť súčasťou riešenia, ale iba aktívna účasť Spojených štátov môže naozaj pomôcť. Ak chceme aby Stredný východ ostal bez jadrových zbraní, aby fungoval obchod a aby sa dodržiavali v danom regióne ľudské práva. Potrebujeme tlačiť skôr na USA, nie na Teherán. Pretože práve len ten správny postoj USA môže pomôcť. Ďakujem pekne. Teraz dostáva slovo pani popredníčka komisie, pani Mogherini na záver rozpravy. Ďakujem, pani predsedajúca. Vidím, že väčšina vystúpení dnes večer na túto tému potvrdzuje prístup, ktorý som popísala v úvode tejto rozpravy. Za to vám ďakujem. Chcela by som odpovedať na jednu otázku, ktorú ste mi položili, aj keď už nevidím poslanca, ktorý mi ju položil. E, teda poslankyňa už odišla, ale nepochybne sleduje z kancelárie priebeh plenárky vyzvala Európsku únia, aby financovala konkrétne projekty na Blízkom východe, spomenula konkrétne prípad Iraku. Len ako príklad, aby som spomenula niekoľko čísel, ktoré sa týkajú konkrétne Iraku financujeme konkrétne projekty, to znamená ostraňovanie mín, vytváranie pracovných miest, e, snaha o zmierovanie. Teda sú to projekty, ktoré existujú, ktoré pozorne sledujeme ich vývoj na úrovni našej delegácie na mieste. Nepochybne aj viacerí z vás už navštívili tieto projekty, ktoré mali financovanie v prípade Iraku v posledných rokoch 1,25 e, miliardy eur. V konkrétnych projektoch sa podporilo iba pre Irak. To znamená, že tu nie je len o diplomáciu, aj keď diplomácia v týchto časoch globálnej politiky je veľmi cenným nástrojom. Niekedy mám pocit, že podceňujeme silu a moc diplomácie, ale nie je to len diplomácia. Tiež veľmi konkrétne podporujeme projekty, ktoré pomáhajú dennodenne ľuďom, ktorí žijú v týchto krajinách mnohí z vás spomenuli, skutoční ľudia, áno, sú to skutoční ľudia, ktorí majú skutočné potreby, ženy, muži, deti, ktoré majú ťažkosti e, nie v priebehu niekoľkých rokov, ale 10 ročí musia žiť vo veľmi ťažkých podmienkách e, e, spoločensky, ekonomicky. A Európska únia a európske inštitúcie financujú aj tieto konkrétne projekty, ktoré doslova zachraňujú životy miliónom ľudí. Ja by som teda očakávala, že poslanci Európskeho parlamentu e, by to vedeli. Teda môžem vám odporučiť, aby ste sa informovali o projektoch, ktoré by ste odsúhlasili, e, aby sa odfinancovali. Myslím, že tým pádom by ste mohli takto dôstojne zastupovať svojich voličov. Isté, že mne neprináleží predvídať, aké kroky príjme Nová komisia, nový vysoký predstaviteľ pre zahraničnú politiku, e, nová komisia sa rozhodne sama spolu s radou o ďalšom postupe, ale dúfam a verím, že Európska únia s vašou podporou bude ešte o mnoho viac v budúcnosti základným partnerom a ľuďom, ktorí žijú v tomto regióne. Niekedy totiž si neuvedujeme, akú dôležitú úlohu v skutočnosti zohrávame pri návštevách s partnermi e, iste počúvate vy, e, nielen teda čo sa týka vládnych predstaviteľov, ale zastupcov mimovládok, e, s bežnými občanmi. V rozhovoroch tiež zaznieva, že sa na nás poliehajú. Ja mám niekedy pocit, že oni si o mnoho viac cenia a uznávajú našu úlohu ako samotní Európania. Teda budeme musieť investovať do ekonomických, diplomatických, ale bezpečnostných oblastí snahe podporiť tento región, aby sa dopracovala k udržateľnej a dlhodobej bezpečnosti a mieru. Ako ste povedali vy v rozprave, ako som povedala ja na úvod, musíme jednoznačne odsúdiť akékoľvek formy násilia a neprimeraného reagovania na pokojné protesty zo strany e, štátnych orgánov. To je nepripustné a práve preto napríklad v Iraku sa angažujeme aj e, v v sektore reformy e, bezpečnosti, pretože je tam potreba angažovať sa, vidíme potrebu veci zlepšovať, zlepšovať to, ako fungujú inštitúcie v krajine, čo sa týka bezpečnostnej otázky. Dúfam, že Európsky parlament prejaví podporu ďalším krokom v tomto smere a ďalšiemu angažovaniu sa únie Blízkom východe. Ďakujem pekne za pozornosť. E, prenechávam tento post komisárovi Mimicovi. Dovidenia. Ďakujeme pekne, pani podpredsednička komisie. Týmto rozprava končí. realizácii kolejného punktu obrad. Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu nášho programu. Ide o otázku na ústne zodpovedanie pre komisiu a radu, čo sa týka prebiehajúcich rokovaní o novej dohode o partnerstve medzi EÚ a AKT. Pripomínam, že ak chcete využiť možnosť modrej karty, môžete sa prihlásiť bežným tradičným spôsobom alebo elektronicky. Pokyny sú k dispozícii pri vstupe do plenárnej sály. Ako prvý dostáva slovo pán Tomas Tobe ako autor na 5 minút. Uh, Ďakujem pekne, e, pani predsedajúca, pani ministerka a pán komisár. Vážení kolegovia, dohoda s Kotonou medzi EÚ a krajinami AKT je najrozsiahlejšou partnerskou dohodou, ktorú Európska únia uzavrela doposiaľ. Dohoda z Kotonu pokrýva spoluprácu s takmer 80 krajinami na celom svete a tiež pokrýva celý súbor politických oblastí, v týchto časoch, v časoch eh, čoraz väčšej neistoty globálne, my, Európska únia, musíme brániť a propagovať multilateralizmus, eh, globálnu spoluprácu a tiež eh, svetový poriadok založený na pravidlách. Toto všetko sú základné hodnoty našej únie. Dohoda z Kotonu, jej platnosť by vyprší vo februári budúceho roka. Rokovania o ďalšej dohode už začali. Ešte predtým parlament sformuloval svoje očakávania spojené s touto novou dohodou. A súhlas parlamentu bude potrebný, keď sa rokovanie uzavrú. Doposiaľ krajiny AKT a EÚ sa dohodli, že základy budúceho partnerstva sa budú zameriavať na základné hodnoty a princípy a tiež na hlavné priority. Tiež sa pod, podpíšu e, doplnkové regionálne protokoly, kde budú uvedené jednotlivé e, priority pre e, regióny. Samostatne je dohodnuté, že toto regionálne partnerstvo a dohody podpísané budú záväzné. Prvé rokovanie členskými štátmi už začali, ale musí sa to vnímať ako celok. To bol jedna z požiadaviek Európska parlamentu v dnešnej rozprave budeme požívať väčšiu jasnosť, zreteľnosť a tiež nové farmy riešenia, pretože niektoré výhrady parlamentu zatiaľ neboli zohľadnené. V mene výboru pre rozvoj som preto predložil otázky komisii a rade. Chceli by sme eh, od vás počuť dnes jasné odpovede na tieto otázky. Domnievame sa, že tieto otázky budú určujúce aj pre budúcu komisiu. Teda prvá otázka znie, aká je pozícia v základných požiadavkách parlamentu, že nová dohoda by mala posilniť parlamentu dimenziu v, na úrovni krajín AKT. Chcel by som jasne zdôrazniť, že Európsky parlament nebude ochotný akceptovať, aby výkonná časť moci nemala parlamentný protiažok, že by sa vytvorila spoloč, e, spoločný orgán ministrov, ale nie spolupráce medzi parlamentnými výbormi. Chceme presadiť posilnenie parlamentnej spolupráce medzi troma regionálnymi piliermi, ale to nestačí. Nechceme stratiť prínosy diskusí s partnermi na parlamentnej úrovni z krajina KT. Ďalší dôležitý aspekt, a to tiež hovorí v mene výboru, aká je pozícia Rady komisie a krajináka, AKT, čo sa týka posilnenia ustanovení na boj proti diskriminácii z dôvodu sexuálnej orientácie, rodovej identity a tiež, e, aby sa zaistilo sexuálne reprodukčné zdravie, aby bolo súčasťou novej dohody. Toto sú e, zásadné hodnoty Európskej únie a musíme sa snažiť o to, aby jednoznačne boli súčasťou novej dohody. Ďalšia dôležitá otázka sa týka občianskej spoločnosti. Vieme, že v niektorých krajinách je to spojené s veľkými obavami. Chceme, aby mimovládky, aby občianská spoločnosť mala čoraz väčšiu úlohu a to je treba uznať aj v dohode a tiež na všetkých úrovniach. Ešte v neposlednom rade parlament jasne uviedol, že nová dohoda musí presediť mechanizmus peer review a taktiež sa musí monitorovať pokrok a tiež e, sa musia napraviť e, medzery v plnení e, udržateľných cieľov rozvoja. Teda musíme mať jasno v tom, ako sa toto všetko stane súčasťou novej dohody. Ale ešte predtým, ako skončím svoje vystúpenie, chcel by som sa poďakovať pánu komisárovi Mimicovi za jeho usilovnú prácu za spoluprácu s Európskym parlamentom, za to sme vďační. Ale teraz eh, naozaj eh, sa spoliehame na to, že Rada a komisia budú presadzovať naše požiadavky v najbližších týždňoch a mesiacoch a že aj dnes nám jasne poskytnú odpovede na tieto otázky. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz mene rady dostane slovo pani ministerka Titi Tupurajnen. Ďakujem. Eh, nech sa páči. Vážená pani predsedajúca, vážené poslankyne a poslanci Európskeho parlamentu, je mi potešením, že k vám môžem vystúpiť s vyjadrením eh, o prebiehajúcich rokovaniach eh, o, novom partnersko, o novej partnerskej dohode EU a KT. Je to veľmi dobrá načasovaná diskusia. Eh, post Kotonu je pre radu naďalej kľúčové. Rokovania pokračujú a zatiaľ sa na politickej úrovni konalo 5 rokovacích kôl, naposledy v New Yorku v, dece- eh, v septembri. Ďalšie zasadnutie hlavných vyjednávačov je naplánované na december. Obe strany sa dohodli, že budúca rozvojová, budúci rámec rozvojovej spolupráce by mal vychádzať z agendy 2030 a z Parížskej dohody o klimatickej zmene. Musí tiež zohľadňovať e, meniaci sa globálny kontext, nové výzvy a príležitosti. Ambície sú na oboch stranách vysoké, aby sa vzťah využil na spoločné pozície na medzinárodných fórach. EÚ zdieľa ambíciu spoločného parlamentného EU e EUAKT a Európskeho parlamentu, aby sa posilnila parlamentná dimenzia. Na naše, eh, náš vyjednávací mandát jasne hovorí, že má byť inkluzívny, otvorený eh, prístup viacerých stakeholderov, má sa posilniť úloha národných parlamentov, miestnych eh, orgánov, občianskej spoločnosti a súkromného sektora. Tieto usmernenia majú posilniť pravidelný politický dialog na všetkých úrovniach, aby umožnili aktívnu účasť celého spektra aktérov vrátane občianskej spoločnosti e, v procesoch spolupráce a dialogu. Majú tiež za cieľ posilniť úlohu občianskej spoločnosti a súkromného sektora ako kľúčových partnerov pri realizácii cieľov partnerstva. Vážená pani predsedajúca, poslankyňa a poslanci, Rokovania o otázkach migrácie prebiehajú. Cieľom EÚ je dopracovať sa k funkčnejšiemu textu v porovnaní s dohodou z Kotonu. Rokovací mandát EÚ tiež upresňuje, že všetky prvky migračnej spolupráce sa budú riešiť v pravidelnom politickom dialógu, ktorý zabezpečí pravidelné diskusie s našimi partnermi o na, tejto dôležitej, na túto dôležitú tému. Ekonomické partnerské dohody pomáhajú regionálnym komunitám eh, dostať potrebnú expertízu, technológiu a skúsenosti z obchodnej integrácie. Sú to nástroje na posilnenie obchodu, investície, na mm, pridanú hodnotu, industrializáciu, ekonomickú integráciu. Práca, ktorá sa doteraz odvedla na týchto dohodách, by mala inšpirovať budúce obchodné dohody medzi AKT a EÚ. Eh, rokovacie smernice EÚ sú veľmi jasné, čo sa týka nediskriminácie založenej eh, na sexuálnej orientácii a reprodukčných právach. No strany sa majú zaviazať k podpore, ochrane a naplňaniu práv každého jednotlivca, aby mal kontrolu a mohol sa slobodne zodpovedne eh, rozhodovať o svojej sexualite, o svojom sexuálnom a reprodukčnom zdraví Ehm, bez eh, hrozby eh, diskriminácie a násilia. Ehm, má byť zabezpečený univerzálny prístup ku kvalitnému, komplexnému vzdelávaniu a osvete, pokiaľ ide o sexuálne, reprodukčné zdravie a vôbec zdravotné služby. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ďakujem pekne, pani ministerka. V mene komisie dostane slovo komisár Neven Mimica. Nech sa páči, pán komisár. Thank you. Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, vážené poslankyne a poslanci, pani ministerka, dámy a páni, chcem poďakovať eh, ctenému predsedovi pánovi Tobému a členom výboru DV za ich vynikajúcu prácu a za úzkú spoluprácu medzi našimi inštitúciami na tomto dôležitom spise. Vítam vaše uznesenia a otázky k prebiehajúcim rokovaniam o obnovenej dohode o partnerstve medzi EÚ a krajinami AKT. Rokovania pokračujú miernym tempom, ako by som povedala. Ako hlavný vyjednávač musí byť realistický. Keď vyprší dohoda z Kotonu 29. februára budúci rok, tak rokovania nebudú dostatočne e, pokročilé a bude potrebné uplatňovať prechodné opatrenia. A preto som rád, že Rada prijala rozhodnutie, ktoré podporuje predlženie dohody z Kotonu do 31. decembra 2020. Takto e, ostane e, solidný právny základ v platnosti aj počas prechodného obdobia. Výbor veľvyslancov EU AKT príjme spoločné rozhodnutie do januára, konca januára 2020. V, tom, v tejto pokročilej fáze rokovaní e, si vážim, že parlament chce zopakovať kľúčové prvky sformulované v dvoch predošlých uzneseniach z oktobra 2016 a júna 2018. Váš názor bol vypočutý. Máte jednu kľúčovú požiadavku. Posilnenie parlamentného rozmeru, vrátane úrovne EU AKT. Vážené poslanky a poslanci, som pevne presvedčený, že úloha parlamentu by sa mala posilniť v budúcej dohode. Avšak v súlade s rokovacími smernicami rady si tiež myslím, že sa to najlepšie udeje na úrovni regionálnych protokolov a menej na úrovni EU a KT. Napriek tomu komisia berie na vedomie odporúčanie sformulované parlamentom eh, pod týmto nadpisom a ja by som chcel tiež pripomenúť odporúčanie komisie Rade z decembra 2017 čo bolo zahrnuté v návrhu, že by sa z troch regionálnych parlamentných spoluprác mohla udiať, e, urobiť jedna. Tento návrh sa nestal súčasťou rokovacej smernice rady. Vážené poslankyne a poslanci, vítam vašu otázku o politickom dialogu. Predložili sme našim partnerom AKT návrh na komplexný dialog kde sú všetky ciele, priority a oblasti politiky. Takisto vítam váš záujem o skutočné eh, multistranné partnerstvo od všetkých strán eh, chceme dostať záväzok, že sa budú aktívne podielať eh, rôzni aktéry na tomto procese dialogu a spolupráce. Čo sa týka vašej výzvy posilniť ustanovenia na boj proti diskriminácii na základe sexuálnej in, in, orientácie a rodovej identity, môžem povedať, že v tomto sme zajedno. Ale poznamenávam, že naše návrhy voči strane AKT sa nestretli s pozitívnou odozvou a budú potrebné ďalšie rokovania. Zatiaľ máme v tomto oceku časti v zátvorke. Čo sa týka migrácie, komisia si váži záujem parlamentu. Európska únia a krajiny AKT momentálne rokujú o vyváženom texte, aby sa dosiahol zásadný kompromis medzi rokovacími zájmami všetkých strán. Čo sa týka ekonomického partnerstva, chcem pripomenúť, že toto sú samostatné medzinárodné dohody, avšak dohoda pokotonu poskytne koherentný rámec na spoluprácu s krajinami AKT a prepojí všetky vyrokované a budúce EPA Mm, s dodržiavaním zásadných a základných prvkov. A napokon vaše otázky o, udržateľ, o cieľoch udržateľného jeho rozvoja sú vítané. Môžem teda pripomenúť, že agenta 2030 OSN zaramcuje budúce partnerské dohody EU-AKT. Náš komplexný dialog s partnermi AKT a tento prístup um, bude dôležitý, aby sme mali nástroje na pravidelný monitoring a implementáciu týchto cieľov udržateľného rozvoja. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán komisár. V mene EPP vystupí Ďordi Helveni na 3 minúty. Ďakujem bardzo. E, good evening. Ďakujem pekne, prajem dobrý večer, vážené kolegyne, kolegovia. Krajiny AKT a Únia, ich spolupráca, proste, ak táto nebude existovať, tak nebudeme riešiť e, migráciu ani bezpečnostné otázky a mnohé ďalšie aspekty. Ešte v súčasnosti platiaca e, dohoda z Kotonu práve poskytuje rámec na všetky tieto aspekty je možné, že dôjde k oneskoreniu e, predlženia platnosti tejto dohody, ale pre Európsku úniu to určite môže priniesť e, negatívne dopady. Súvisí to predovšetkým e, s migráciou, ale je potrebné, aby sme posilnili demokratizačné procesy a aspekty bezpečnosti v týchto krajinách. Najdôležitejším prvkom je vzdelávanie, osveta a odborné vzdelávanie. Dovoľte, aby som upriamil vašu pozornosť na jednu osobitnú vec. Krajiny AKT, teda z ich hľadiska, je absolútne nutné, aby spolupracovali aj cirkvi, ale momentálne to vyzerá, že tá spolupráca je na nulovej úrovni. Subsahárska Afrika napríklad. Tam aspekty e, zdravotníctva a vzdelávania, to na 50 zabezpečujú cirkevné Eh, organizácie. A preto si myslím, že práve eh, treba byť prítomný aj u týchto organizácií. Čiže hľadať treba v tej novej zmluve. Proste musíme ako zo strany Európskej komisie hľadať cesty ku riešeniu problémov. Aspoň pokúsiť sa treba. Na vypočutiach eh, hovorila o tom aj pani Burkleinen, že naozaj sa treba sústrediť na vzdelávanie a osvetu v nastávajúcich rokoch. Čakáme také riešenie, ktoré bude lepšie riešiť otázku príjmania migrácie, migrantov, teda vracajúcich sa migrantov. Ďalej e, sústredovať sa bude potrebné o vzdelávaní predovšetkým na kvalitu. V záujme vyššie spomenúcich cieľov aj NCI musí sa zaktivizovať, aby rozvojová pomoc e, smerujúca krajinám AKT bola využívaná čo najlepšie a cieľené. Práve treba riešiť tieto aspekty aj z hľadiska NDICI vo vzťahu ku krajinám AKT. A osobitne treba riešiť aj prístup k jednotlivým krajinám a treba zohľadňovať ich rozdiely. Hovoríme ešte opäť o význame e, spätného prijímania migrantov a v tomto zmysle myslím, že je veľmi dôležité, aby Európsky parlament taktiež zohrával svoju úlohu. Ďakujeme pekne. A teraz za socialistov a demokratov prehovorí pán Carlos Zorino. Nech sa páči. Dve minúty. Ďakujem veľmi pekne. Rozprava, ktorú eh, započal výbor pre rozvoj. Myslím, že eh, práve tá rozprava prichádza v tú hodnú chvíľu. Myslím si, že Európska únia vyjadrila viacero krát svoje stanoviská ohľadne dohody a stanovisko bolo do značnej miery podporované aj v Kegali v Rwande na 13. zasadnutí spoločného parlamentného zhromaždenia EU a KT. Mali, boli tam prítomní predstaviteľe parlamentov z vyše 100 krajín. A to predstavuje vyše 2 miliardy ľudí, ktorých tam zastupovali. A vieme, ako sa pripravuje potom aj agenda do roku 2030, kde sa zvorazňuje predovšetkým flexibilný prístup, aby sa podarilo v oblasti EU AKT zabezpečiť trvalú držateľný rozvoj predovšetkým z hľadiska spolupráce s Africkou úniou. Preto bude potrebné posilniť aj parlamentný rozmer tejto dohody, predovšetkým z hľadiska e, geopolitického kontextu, kde narastá hospodárska súťaž a pritvrdzuje sa konkurencia. Ak si uvedomíme, aké je to významné hľadiska dezertifikácie, z hľadiska klimatických zmien a tak ďalej. Tak keď si toto uvedomíme, bude potrebné potom prezentovať kvalitné projekty, ktoré sa potom majú kvalitne implementovať a že to bude na prospech obyvateľov krajín AKT i obyvateľov EÚ. Ešte mi dovolte niekoľko sekúnd e, vyjadriť, využiť na to, aby som poďakovala Európskej komisii za to, čo bolo urobené doteraz v tejto sfére. Slovo má pani Sacharopolu. Ďakujem pekne. E, všetci tu prítomne vieme, že náš osud a osud e, občanov žijúcich v krajine HKT je prepojený. Iba spoločne dokážeme e, nájsť odpovede na svetové výzvy, okrem iného klimatická kríza, kríza biodiverzity. Krajiny AKT upozorňujú na to, že klimatické zmeny ohrozujú ich život. Podpora Európskej únie v oblasti prispôsobenia sa klimatickým zmenám je nevyhnutná, ak chceme konať ešte predtým, než bude neskoro. Ďalšia veľká výzva je boj proti obchodu e, s divými zvieratami a polovanie na nich, aby sme zachránili biodiverzitu ďalej. Čo sa týka pozície mládeže a žien, práve mládež je vystavená veľkým rizikám e, e, v týchto krajinách. Je treba, aby Európska únia a krajiny AKT budovali mosty medzi mládežou, čo sa týka vzdelávania, podnikať, podnikania, taktiež kultúrneho života. Iba tak e, im poskytneme spoločnú budúcnosť, ale tiež rovnosť ľudí, taktiež emancipácia žien, ďalej sexuálna výchova, reprodukčná výchova. Toto všetko sú dôležité veci to je to minimum, čo môžeme zjastiť do budúcna. A pán komisár, po viac ako 60 rokoch partnerstva, a keď sa vzmáhajú noví aktéry, noví globálni aktéry, ktorí majú záujem tento región, Európska únia nesmie pustiť len tak z ruky týchto historických spojencov krajiny AKT. Si želajú skutočné partnerstvo, ale aj ja ako Európanka si želám toto skutočné partnerstvo je to v našich rukách, aby sme vytvorili nové vzťahy, eh, založené o mnoho viac na spolupráci a na vzájomnej úcte. Ďakujem. Ďakujem pekne, eh, pani eh, poslankyňa. Teraz v mene zelených výstupí pani poslankyňa Pierre Herzberger Fofana. Nech sa páči na dve minúty. Nová dohoda EU-AKT bude príležitosťou obnoviť partnerské vzťahy na partnerskom základe, vzťahy, ktoré vychádzajú zo skutočného partnerstva a nie takého paternalistického vzťahu. Všetko bude závisieť od toho, ako dopadnú rokovania, ktoré sa ukazujú byť už problematické. Otvorením voľného obchodu s našimi krajinami AKT e, to e, nie je len konkurencia lacných tovarov, E, e, ktoré zaplavujú trhy e, v Saheli. Predávajú sa európske produkty na africkom trhu a chýba tu lokálna konkurencia. Migrácia je aktuálna téma, ktorá sa ktorá zamestnáva tak EÚ ako krajiny AKT. No musíme dbať na to, aby rozvojové fondy neboli spojené s drakonickými opatreniami poli- migračnej politiky EÚ, E, ktorá sa stala e, dvojitým, dvoj, e, dvojsečnou zbraňou. Jednak sa tu šíri strach, xenofóbia pod rúškom obavy o bezpečnosť. Musíme si prispôsobiť priority voči našim partnerom, čiže ide o elimináciu chudoby, vzdelávanie, odborné, odborná príprava, podpora legálnej migrácie a možnosť návratu do krajiny pôvodu po dobrovoľnom eh, opätovnom začlenení, aby sme sa dopracovali skutočnej dohode, ktorá bude zodpovedať cieľom udržateľného rozvoja. Nesmieme podmienovať rozvojovú pomoc ehm, príliš vysokými ehm, prekažkami v oblasti klímy a migrácie a bezpečnosti. Podpora takejto politiky by bola v rozpore s európskymi hodnotami a s našimi princípmi To by potom bolo porovnateľné s neokoloniálnou politikou. Musíme s našimi partnermi zdieľať tak, aby sme mali partnerstvo zohľadňujúce nádeje tak EÚ, ako aj krajín AKT. Ďakujem. ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Mene skupiny ID dostane slovo pani poslankyňa Dominik Bild. 1,5 minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Teraz, keď Čína a Rusko e, pochopili potenciál Afriky ako kontinentu 21. storočia. Európska únia e, začína rokovania zo slabej pozície nielen preto, že to malo e, nahradiť odchod Spojeného kráľovstva, ktorý bol veľkým finančným prispievateľom a diplomatickým partnerom, ale aj preto, že je tu zlyhanie z kotonu. Politické zlyhanie, pretože ani multilaterálny dialog Eh, ktorí vedú eh, inštitúcie bez konkrétnych výsledkov, ani obmedzujúce nástroje eh, neprinesli úspech. Je to takisto zlyhanie v imigrácii, pretože článok 13 bol bez účinku a robili sa tu uznesenia, takže sa podmienovala rozvojová pomoc kontrolou migračných tokov z krajín pôvodu. A to by malo byť uh, našou prvou podmienkou. Ekonomický neúspech, pretože ukazuje sa podľa správ z minulého týždňa, že Pax s Afrikou, ktorý spustilo Nemecko, um, je uh, dôležitý pre obnovenie súkromných investícií. Um, nazval sa to pompezne Marshallov plán pre Afriku, ale kde sa ocitáme? Materiálne podmienky nie sú e, zaručené ani len tie najzákladnejšie, stráca sa strácajú sú tu ľudia v boji proti islamskému terorizmu, sú osamotení a medzinárodné záväzky neboli dodržané a e, zem sa topí v krvi. Ďakujem pekne. Ďakujem. V mene Zelených a Zjednotenej Európskej lavice teraz dostane slovo poslanec Miguel Urban Crespo na dve minúty. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Európsky parlament schválil e, dohodu medzi EÚ a 72 krajinami a KT. Toto samozrejme znamená aj určitú, určité povinnosti z hľadiska toho, ako sa bude pristupovať k riešeniu klimatickej krízy. Vnímame, že výbor pred e, mesiacom, výbor pre rozvoj, sa venoval práve tejto dohody, dohode, ale zdá sa, že tá dohoda, ktorá existuje s týmito krajinami, je ohrozená. Práve ľudovci a extrémna pravica chcú klásť nejaké podmienky, ak teda majú byť poskytované aspekty pomoci, tak to má byť podmienené nejakými obmedzeniami z hľadiska migrácie. A pokiaľ by som to mal hodnotiť, tak je to určite porušovanie e, ľudských práv. Keď teda poskytovanie prostriedkov z eurofondov by sa malo podmienovať nejakou kontrolou migrácie. Dámy a páni, toto je nehorázne a neokoloniálne. Treba jasne na toto poukázať, že je to porušenie mnohých eh, medzinárodných protokolov. A mali by sme s tým niečo robiť, mali by sme odsúdiť takúto politiku, keď vlastne Európa sa tu prezentuje ako pevnosť a neslúži ľuďom tejto planéty. Takže zajtra sa rozhodne, či to bude v prospech ľudí alebo proti ľuďom. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Alvaro Amaro, 3 minúty. Ďakujem za slovo pani predsedajúca. Teraz je tá vhodná chvíľa, aby sme hovorili o tejto dohode postkotonu, teda čo plánujeme do budúcna s krajinami AKT. Ešte keď nadviazeme na to, čo sa rozvíjalo od roku 1975 ako tieto vzťahy. Mali by sme z hľadiska dlhodobého e, hľadiť aj na aspekty udržateľného rozvoja v týchto krajinách, pretože to ovplyvňuje celosvetovú ekonomiku. Od Lome až po budúcu dohodu musíme zvážiť všetky základné dôležité otázky a je dôležité, aby sa do konca budúceho roku predlžila zmluva, respektíve podpísala nová. Jednoznačne treba chrániť ľudské práva, demokraciu, treba sa venovať boju proti klimatickým zmenám, treba taktiež zohľadňovať aspekty bezpečnosti, migráciu, treba bojovať proti chudobe a v súlade s týmto samozrejme treba dbať aj na to, aké máme my priority a ciele. Moji kolegovia a predrečníci už spomínali mnohé závažné otázky, ale myslím si, že by sme mali posilniť aj parlamentný rozmer, pokiaľ ide o budúce vzťahy s týmito krajinami. Čiže treba posilniť parlamentný rozmer. Znamená to, že treba vytvoriť taký inštitúciálny rámec, kde aj parlamentné, spoločné parlamentné zhromaždenie EU a KT bude mať svoju nezastupiteľnú úlohu aj cestou spoločného vyhlásenia z Kegali, a nakoniec e, hovoril o tom aj pán komisár, je potrebné tieto princípy uplatňovať v praxi a taktiež ich primietnúť do budúcej zmluvy. Musíme hľadať cesty ku efektívnemu a udržateľnému rozvoju v týchto krajinách. Mali by sme preto urobiť všetko, aby sa umožnil a zachoval trvalo udržateľný rozvoj. Máme v rukách určité významné páky, aby sme to dokázali dosiahnuť. Určite by sme mohli postupovať vpred aj rýchlejšie, ale teraz mi ešte dovolte niekoľko slov povedať k parlamentnej diplomácii. Súvisí to s touto témou parlamenty, vlády, regionálne mocnosti, e, e, štátna správa jednotlivých krajín, všetci, všetky tieto e, inštitúcie a organizácie zohrávajú významnú úlohu. A parlamentná diplomácia určite tiež veľmi veľkou vierou dokáže prispieť ku obrane ľudských práv. Ďakujem. Monika Silvana González, minúta, nech sa páči. Poprosím teda Moniku Semedo, Minúta, nech sa páči. Nie je prítomná. Alebo áno, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Minulý týždeň som mala E, to šťastie som e, v Kegali bola na 38. spoločnom zasadnutí parlamentnom. A naozaj tam prebehli veľmi zaujímavé rozhovory aj s kolegami AKT. Vyjadrili svoje polutovanie aj obavy v súvislosti e, s rokovaniami postkotonu, že trvajú dlhšie, než sa očakávalo. Zhodli sme sa na tom, že veľký potenciál pre krajiny AKT do budúcna práve spočíva v spolupráci s EÚ. A to by sme mali naozaj zohľadniť mladí, mladí ľudia prichádzajú s mnohými zaujímavými myšlienkami, aj z hľadiska možno aj ďalšej spolupráce AKT EU. Otázka je teda, e, ako, či sú tieto organizácie a združenia taktiež zahrnuté do rokovaní AKT EU. Ak áno, na akej úrovni a ak nie, tak e, vzhľadom na to, že ešte tieto rokovania prebiehajú, uvažujete o tom, že aj hlasy týchto združení a asociácií e, by ste zakomponovali? Ďakujem pekne. Slovo má pani Tineke Strik, minúta 30. Ďakujem pekne za slovo. E, ocitáme sa teraz v zásadnej e, chvíli e, v historickom vývoji krajiny AKT a Európska únia sa chystajú dať novú podobu svojmu partnerstvu do budúcna. Teší nás, že sa teraz posúvame do konečnej fázy pred uzavretím dohody, ale ešte stále sú niektoré problémy a otázky a zdá sa, že sa týkajú predovšetkým otázok migrácie a mobility. Preto sa chcem zamerať práve na tieto veci. Zmluva je založená na princípe rovnosti a spoločnej zodpovednosti. Ale keď sa pozrieme na návrh textu Európskej únie, sú tam veľmi konkrétne požiadavky pre krajiny AKT, ako napríklad readmisia migrantov, posilnenie hraničných kontrol a taktiež boj proti neregulárnej migrácii, pričom na oplátku Európska únia takmer neponúka žiadne záväzky, čo sa týka legálnej migrácie. Ak by sa tento text takto schválil, znamenalo by to, že tieto krajiny by strátili eh, remitencie a iné prínosy migrácie bez toho, aby mali jasné vyhliadky legálnej migrácie. To eh, neznie príliš ako rovnosť eh, v partnerstve. Čo sa týka spoločnej zodpovednosti, jediné ustanovenie, ktoré je spojené s medzinárodnou ochranou, to je podľa mňa nedostačujúce. Afrika prijíma o mnoho viac utečencov ako my. Prečo nechceme, aby Európska únia sa viac zaviazala Ehm, podporovať príjmanie utečencov finančne alebo inými mechanizmami, teda vo presídľovania. To by znamenalo skutočnú spoločnú zodpovednosť a čiže by to zodpovedalo aj globálnemu kompaktu o utečencoch. A európska zodpovednosť pre utečencov v Afrike bude ešte vzrastať, ak táto migračná spolupráca bude mať za následok viac utečencov, ktorí budú zoseknutí v tranzitných krajinách bez to, aby mali e, možnosť získať azyl. Ak tento odsek teda je ešte predmetom rokovaní, prosím, snažte sa o to, aby Európska únia tiež e, priniesla výsledky, čo sa týka e, medzinárodnej mobility a ochrany utečencov. Ďakujeme pekne. Teraz nasleduje pán poslanec João Ferreira. 1,5 minúty. Ďakujem, pani predsedajúca. Pán komisár, vzťahy medzi krajinami EÚ a AKT to nie je len spolupráca pre rozvoj. Máme svoju víziu a teda treba sa odkloniť od neokolonialistického pohľadu na budúcnosť Musíme zachovať integritu eh, krajín skupiny AKT. Návrh je tu, aby sa eh, rozložili náklady aj eh, medzi EÚ. Potrebujeme ekonomické vzťahy a tu ide o to, že E, krajiny AKT majú mať akúsi podriadenú úlohu. Naopak potrebujeme posilniť možnosť produkcie, budovania štruktúr, musia tu byť lepšie verejné služby, zdravotná starostlivosť, rozvoj, zdravie, bývanie. Toto krajiny posilní. Môžeme tiež prostredníctvom rozvojového fondu poskytnúť financie a postarať sa o to, aby sa splnili tieto ciele. Môžeme ich vychádzať z cieľov EÚ a tu ide aj o otázky migrácie. Nejde iba o voľný obchod. Niekedy sa tvrdí, že EÚ sa snaží exportovať neokolonialistické štruktúry ale ide o spravodlivosť, ktorá tu musí byť, e, musia tu byť rozvojové zdroje, potrebujeme paritárne zhromaženie, ako je v Kigali. Ďakujem. Ďakujem. Slovo dostane pán poslanec Bartol, minúta. Signor Presidente, sono ancora tanti i quesiti che restano. Pani predsedajúca, je tu ešte toľko otvorených otázok, pokiaľ ide o rokovania e, v súvislosti s novou partnerskou dohodou medzi EÚ a, udržiteľný, a, a, a teda udržiteľný rozvoj, právny štát, demokracia, ekonomické aspekty rozvoja, riadenia správa, migračných tokov, klimatické zmeny. Toto sú ozaj veľmi vážne témy, ktoré opäť treba skúmať aj v rámci novej spolupráce po roku 2020 Dohoda s Kotonu nám umožnila viesť dialog, spolupracovať v uplynulých rokoch, ale buďme úprimní. E, nejaké veľké významné výsledky sa nedosiahli. A bola tu snaha znižiť, a dokonca e, odstrániť chudobu v krajinách AKT. Takže v tomto musíme pokračovať, pokračovať naozaj v otvorenom parlamentnom dialogu a nesmieme strácať zo zreteľa aspekty ľudských práv, demokracie a právneho štátu. Toto je významný predpoklad pre našu spoluprácu. Ďakujem pekne. Slova pani Vedrajn. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážny pán komisár. Budúcnosť našich vzťahov po februári budúceho roka, po vypršení platnosti dohody z Kotonu, o tom sme diskutovali minulý týždeň v Kigali. E, ako podpredsedníčka parlamentného zhromaždenia ľutujem, že tento multilaterálny rámec, pričom všetci sme odhodlaní ho podporovať, nebol podporený tieto rokovania. Skutočné partnerstvo, ktoré je prospešné pre obe strany s krajinami AKT, sa e, stane realitou, až keď sa posilní parlamentná dimenzia. E, funkčnosť e, tohto zhromaždenia sa musí e, zlepšiť, aby sa zvyšila efektívnosť, ale nemá smysl ho rušiť. Ochrana ľudských práv, právny štát, ďalej udržateľný rozvoj, boj proti klimatickým zmenám. Na tieto výzvy nájdeme riešenia len spoločne. Parlamentná diplomácia je skutočným vektorom pokroku. Ako príklad uvedieme, že sme v Kagoli schválili spoločný prístup ku konferencii COP25, ktorá prebehne v Madride. A preto by som chcela pripomenúť a vyzvať Európsku komisiu, aby sa držala dohody z Paríža a, a tiež, aby si uvedomila význam tohto nového partnerstva. Ďakujeme pekne. Teraz eh, pani kolegyňa Incir na minutu. Pani predsedajúca, chcem sa naozaj venovať tomu, že zvýrazním štyri dôležité odkazy komisii a členským štátom EÚ v prvom rade. Treba sa postarať o to, aby tá dohoda bola dobre zakotvená v globálnych e, cieľoch udržateľného rozvoja OSN, aby sa posilnili otázky rešpektu základných ľudských práv, demokracie a základných slobôd. Po druhé je dôležité, aby budúce dohody obsahovali väčšiu úlohu pre občianskú spoločnosť a aby sa zachovala Eh, rôznorodosť a inklúzia. Je to nesmierne dôležité, aby sme mohli prostupovať proti eh, mu sa priestoru demokracie na svete. Rovnosť medzi mužmi a ženami a sloboda žien rozhodovať sa o